Pán posel, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, veľmi si vás vážim. Vážim si váš spôsob vedenia schôdze, čo bolo veľmi dobré. Pri tomto hlasovaní mám prozbu na všetkých podpredsedov aby na štvrtkovom eh, predpoludňajšom hlasovaní neprijali pekný víkend, pretože popoludní máme ešte rozpravu o naliehavých eh, záležitostiach, máme ešte hlasovanie, čo je veľmi eh, dôležité hlasovanie, keď mnohí odchádzajú a prosím, aby ste neprijali pred koncom schôdze dnes o 17. Pekný víkend. Ďakujem. No ja som e, želal šťastný víkend ľuďom preto, lebo to bola moja posledná príležitosť a ja nehovorím, že sa už nebude pracovať. Έκθεση Χάουταλα, ο κύριος Μικολάσιτς για ένα λεπτό. Ďakujem, vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Považujem za na najvýš polutovania hodné, že v mnohých krajinách je práca ochrancov ľudských práv úmyselne sťažovaná

Ďakujem veľmi pekne. Pán Kačmarek, jednu minútu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani posel Hautala. Vážený pán predseda, dámy a páni, pani Hatala pripravila veľmi dobrú správu, ďakujem za ňu. Ak závery tejto správy majú byť zrealizované v praxi, obrana ľudských práv a obhajcov ľudských práv bude silnejšia zo strany EÚ. Preto som hlasoval za túto správu. Mali sme možnosť zachrániť životy mnohých obhajcov ľudských práv na svete a dúfajme, že tí, ktorí nezomrú, keď budú obhajovať univerzálne hodnoty, tým pomôžeme. Dobre, takže správa Wolfa Klinca. Pani Uvír, nech sa páči minútu. Δεν εδώ kýri Uvír. Batten, Dobre, takže pán Batten, jedna minúta. Pán Batten tu tiež už nie je. A teda správa pána Kojelia. Pán Mastel na jedna minúta. Eh? Oh, okay. Ούτε ο κύριος Μαστέλα είναι εδώ. Ani pán Masela tu už nie je. Takže správa Romeva Rueda. Rodové aspekty hospodárskeho poklesu finančnej krízy. Pani Uvier sa prihlásila, nie je tu, ale nevrátila sa. A teda k správe Figredo tam sa tiež prihlásila pani Uvír, ktorá to už nie je. Pán Takula k správe o športe. Minúta, nech sa páči. arvoisa puhemies vážený pán predseda rád by som poďakoval spravodajcovi za túto správu. doris pack je predsedkyňou nášho výboru. je to veľmi dobrý úvodný krok v tejto téme. hlasovala som za túto správu. musíme si uvedomiť že sú isté morálne etické pravidlá ktoré súčasnosti chýbajú. A táto správa je veľmi dôležitá, pretože jedným z najväčších problémov súčasnosti je obchodovanie s ľuďmi v oblasti športu. A v niektorých prípadoch boli znaky, sa prejavili znaky toho, že futbalové kluby zneužívajú takéto aktivity. Musíme to preskúmať. Šport musí byť čo najčistejší. Podporil som túto správu a dúfam, že UEFA a ďalšie organizácie v športe pomôžu vytvoriť pravidlá, ktoré budú prispievať k čistote športu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz k správe Summit Eurusko. Pán Brejta, máte jednu minútu. Am votat uh, diferit față de grupul uh, meu în privința doamnei. Vážený Hlasoval som odlišne ako moja skupina, pretože zelená skupina predložila pozmenujúci návrh. V tento som podporil v spoločnom podnete, pretože podľa mňa analizuje tento summit a berie do úvahy komplexne situáciu ľudských práv v Rusku. Represie, demonstrácie. Predstavte si, že tento summit nám umožňuje si uvedomiť, že sloboda je ďaleko od reality v Rusku. Mali by sme pripomenúť úradom Ruskej federácie, že by naozaj mali sa lepšie venovať týmto zásadným princípom a nemali by sme umožniť, aby sa porušovali ľudské práva. Mali by sme zdôrazniť, že každý má právo na právne e, predpisy a na ich dodržiavanie. Ďakujem pán Kelam na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rád by som niečo podobné povedal ako predrečník. Hlasoval som za rezolúciu týkajúcu sa Rusku, Ruska aj pozmeňujúci návrh 1, 2, 4. Podľa mňa to nie je obchodovanie, je to summit Európa-Rusko. Mali by sme sa zaoberať problémami ľudských práv. Tieto dve témy sú však prepojené, najmä ak berieme do úvahy že boli demonstrácie v štyroch ruských mestách 31. mája, tesne pred samitom. A na týchto demonstráciách sa žiadala sloboda zhromažďovania. Mali by sme to spomenúť a podporujem aj to, že sme spomenuli smrť Sergeja Magnického a potrebu vysvetliť, ako zomrel, prečo zomrel a pozmeňujúci návrh číslo 3, ktorá volá po odstránení bez trestnosti tých, čo ohrozujú obhajcov ľudských práv. Ďakujem za pozornosť. Pán Potasí, si tiež bral slovo, nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ja również chciałem... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som e, chcel e, poďakovať pani Hautala a jej kolegom zo skupiny zelených, eh, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy týkajúce sa situácie eh, ochrancov ľudských práv v Rusku. Mm, hoci tieto otázky neboli prerokované na samite. Ja si myslím, že hlasovanie našej skupiny a moje osobné v prospech pozmeňovacieho návrhu číslo 3 pani Hautala eh, povedie k mm, minimálne k nášmu jednoznačnému vyjadreniu Eh, ohľadom toho, čo sa práve deje v Rusku a ohľadom vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Eh, a zároveň otázka ehm, vyjadrovania, slobodného vyjadrovania názorov občanmi eh, by mala zostať kľúčovým bodom v našich vzťahoch s Ruskom. Ďakujem pekne. Práve o izraelskom vojenskom zásahu, pán Higgins uachtaráin de staonmé ar er an bhóta eh, maidir le únsaí stáit Israel ar er an Ďakujem. Ja som eh, sa zdržal v hlasovaní o útoku Izraela v Gáze, pretože uznesenie nie je dostatočne tvrdé proti, a teda nevystupuje jednoznačne proti násiliu, ktoré pácha Izrael na obyvateľoch Gazy a západného brehu Jordánu. Ehm, vražda týchto deviatich aktivistov um, sa odohla, odhrala v medzinárodných vodách a dá sa považovať za pirátstvo a ukazuje, že Izrael uh, jednoducho nerešpektuje základné pravidlá, nerešpektuje žiadosti o um, nezávislé vyšetrenie a ani prezident USA Obama nekritizoval tieto vraždy dostatočne jednoznačne. My by sme Mm, chceli, aby e, rezolúcie OSN jednoznačnejšie upozorňovali na potrebu riešenia situácie na Blízkom východe. V Tel Avive došlo k veľkému pochodu palestíncov a izraelcov a veľké, mm, veľké podujatia takéhoto typu ukážu, ukazujú, že ľudia, e, ktorí e, sa nachádzajú v podstate na spodku pracovného rebríčka, si želajú, si želajú miera. To dáva nádej aj mierovému procesu. Vážený pán predseda, hlasoval som za toto uznesenie o situácie v Gaze. Verím, že znenie však nie je plne uspokojivé. Samozrejme je dôležité, aby, bolo, aby zaznel hlas parlamentu. To, čo sa stalo v máji, musí byť jasné, že treba medzinárodnú prítomnosť, vyšetrenie, ktoré by vrhlo svetlo na to, čo sa v ten deň v máji stalo. Myslím si, že musíme ukázať svoj záujem o humanitárnu situáciu v pásme Gazy, aj to, že máme lega- legitimné obavy o bezpečnosť v tejto oblasti. Správy si protirečia, žiadame vyšetrenie, či to bolo porušenie medzinárodných zákonov, ako to stanovujeme v oceku 2. Je problematické hovoriť o kolektívnej, o kolektívnom treste, v úvodnom ustanovení C. Ak chceme vrať úlohu na Blízkom východe, je dôležité, aby sme boli čo najneutrálnejší a fungovali prostredníctvom prostredkovateľov. Inak sa mierne dosiahne Ďakujem. Pán Kelem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som podporil uznesenie o Gaze, ale mám pocit, že emocionálne to nie je veľmi, dosť, veľmi dobre vyvážený dokument, pretože ak voláme po v medzinárodnom vyšetrení tohto incidentu, tak by sme nemali zároveň e, predbiehať jeho výsledky a vyjadrovať e, mm, e, v akýsi konečný výsledok opred. V oceku 2 sa hovorí o tom, že išlo o porušenie medzinárodného práva, ale toto je vec, ktorú by mali potvrdiť, potvrdiť vyšetrovateľe. A takisto som proti, proti pozmeňovaciemu návrhu C. teraz pani Korhola. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím s pánom Kilemom. Ja som hlasovala za toto uznesenie um, v súlade s názorom našej skupiny, ale v našom vlastnom uznesení našej politickej skupiny sme mali veľmi dôležité body, ktoré neboli spomenuté a príkladom takýchto vecí je um, otázka toho, keď skupina EPP chcela Ehm, vyjadriť uznanie práva Izraela na existenciu eh, v bezpečnom, eh, v bezpečnom prostredí, tak toto je jednoducho, toto, toto bolo považované za samozrejme a nebolo to spomenuté v konečnom uznesení. Ja sa pýtam, prečo to tak bolo. Pán Takula, na minútu, nech sa páči. Arvoisa puhemies, äänestin tätä päätösal... Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, pretože podľa mňa toto uznesenie nie je vyvážené, má protiizraelský tón a neberie do úvahy širšie pozadie. Ako Európska únia sme podľa mňa zlyhali, pretože sme mali zabrániť, aby občania Európskej únie šli na lode v spomínanej flotile, pretože táto flotila mala provokovať pretože tam bolo predsa námorné embargo vyhlásené v oblasti. Všetci vieme, čo to znamená z hľadiska medzinárodných námorných zákonov. Pozeral som vtedy správy v televízii a sám pre seba som si uzavrel, že cieľom tejto flotily bolo protiizraelská aktivita. A nemôžeme podporiť takúto aktivitu, ktorá podporuje terorizmus. Musíme sa postaviť za ľudské práva a obhájiť demokratický štát Izrael. Ďakujem za slovo. Pán jednu Um, Návrh tohto uznesenia Kritika uh, izraelského uh, akcie je eh, do istej miery oprávnená, ale nesmieme zabúdať ani na ostatné štáty, Venezuela, Irán, ktoré v podstate tiež zautočili na európske lode v mm, medzinárodných vodách bez e, síce obetí, ale tiež to boli podobné aktivity. Čiže treba povedať, že existuje určitý terorizmus a e, toto mohol byť takýto prípad. Čiže my e, sme, e, by, by sme nemali udržiavať e, štatút privilegovaného obchodného partnera s e, takýmito krajinami. A problémom tohto uznesenia je aj to, že je tam veľa veľmi, veľmi pekných rečí, ale nič sa nehovorí o nejakých konkrétnych krokoch. Čiže ne, ne, nerobí sa nič napríklad s modifikáciu týchto privilegovaných obchodných vzťahov. Ja si myslím, že by sme mali aj takéto niečo tam dať. Sund und Hohenstein. Diana Leptor. Pani Sondon Torenstein, na minútu, nech sa páči. wzięłam udział. ja v ogóle nie udział v tom tym głosowaniu ponieważ um, ehm, tak Ja som sa nezapojila do tohto hlasovania vôbec, pretože tento text obsahuje toľko zásadných chýb, ktoré tam vôbec nemali byť, takže som sa pripojila k hlasom kolegov z EPP a pána Takulu ktorým vyjadrujeme, že odsudzujeme Izrael a že sme presvedčení, že porušil medzinárodné zákony. Predtým, než sa zostaví medzinárodný výbor a než povie svoj názor, žiadame, aby sa takýto medzinárodný výbor e, nemusel vôbec zostávať, pretože je to zbytočné, nie je to zakorenené v realite. Plus sa chceme obrátiť na tých ľudí, ktorí boli na lodiach, ktorí hovorili inými jazykmi, než sa hovorí v oblasti, než hovorí ja e, Izraelci a to potom spôsobilo zlé emócie. Ďakujem. Teraz správa o situácii v Bosne Hercegovine. Pán Vigenen, nech sa páči. Dobre. Takže správa o povodniach krajinách Strednej Európy. Pán Mesároš, nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. V poslednom čase je v strednej východnej Európe katastrofálna situácia vďaka povodňam. Rieky vystúpili z korít a musíme veľmi rýchlo dostať pomoc. Mnohí ľudia prišli o všetko a ja sa veľmi teším z toho, že Európsky parlament e, rozpoznal, že musíme konať rýchlo a preto považujem za veľmi dôležité, aby sme tento návrh uznesenia podporili. Chcel by som tiež vyzvať Európsku komisiu, aby rýchlo konala, aby dala finančnú pomoc občanom Strednej východnej Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Týmto končím schôdzu do 15.